Muy bien, pues si les parece... Výborne, takže ak dovolíte, budeme pokračovať v ďalšej časti zasadnutia. Pôjde o schválenie rokovacieho programu. Ak nemáte nejaké výhrady, tak budeme pokračovať. Výborne. Takže, pokiaľ ide o oznámenia predsedajúceho, tak od posledného zasadnutia 13. júla sa nedialo nič významného v tomto zmysle, pokiaľ ide o naliehové znesenia. Tie boli, tie neboli nejaké odcery. No, vieme, že sa pripravuje e, stretnutie e, s EU e a aj s poslancami Európskeho parlamentu e, 6. septembra. A bude samozrejme toto veľmi dôležité pre našu prácu v oblasti zahraničnej politiky. A Taktiež sa to týka aj misií, ktoré realizujeme vo svete. Predsedať na tento 5. E, a 6. tam bude prítomný teda aj pán Šulc a potom pani Magarini. Ďalší bod na schválenie je schválenie zapisnice z 30. júna. Máte nejaké poznámky alebo otázky? Ďakujem, schválené. A bez toho, že by sme váhali, teraz pristupujeme k ďalšiemu bodu. Vieme, že aj tlmočníci majú obmedzený čas do 12.30. Pristupujeme k bodu 7, práva žien v štátok východného partnerstva a ďalších susedných krajinách. Budeme skúmať eh, návrh stanoviska pre výbor eh, pre práva žena a rodovú rovnosť a chcem poďakovať pánovi Pancerimu za jeho prácu, pretože on vlastne predkladá tento materiál. A tento materiál máte k dispozícii samozrejme. A termín na zasielanie pozmeňujúcich eh, návrhov je 5. september po 12.00. Nech sa páči, máte slovo pán Celi. Ďakujem. Hneď úvodom chcem poznamenať, e, že to sú e, e, práva žien v štátoch východného partnerstva sa vzťahuje na teda všetky tie geografické oblasti v susedstve. Návrh stanoviska má byť príspevkom k práci e, gestčného výboru EP v tejto oblasti e, a vlastne venujeme pozornosť e, postaveniu práv v štátoch východného partnerstva aby skutočne išlo o, o za, zabezpečenie práv žien, ich politického a odborového zastúpenia. Venujeme aj pozornosť úlohe žien v, v období po konfliktoch. V tomto kontexte je nutné poznamenať, že je žiaduce e, e, dať do popredia práva žien, vo všetkých e, e, sektorových politikách zakotvených v našej, e, v našej koncepcii východného partnerstva. V týchto krajinách dievčatá často opúšťajú školské lavici predtým, dokonca ako ukončia základné školské vzdelanie. No a to potom spôsobuje problémy pri dosahovaní e, e, rovnakej pláce za rovnakú prácu. E, potom v tomto stanovisku apelujeme na krajiny východného partnerstva, aby podpísali a ratifikovali istambulskú dohodu. Odsudzuje sa v tej dohode E, e, násilie podmienené rodom. Potom sa tam venuje, e, venuje pozornosť aj pekinskej platforme, ktoré sa zameriava na reprodukčné a sexuálne práva žien. Termín na predloženie pozmeňovacích návrhov je 5. septembra No a toto má byť príspevok k hlavnému gačnému výboru, ktorý je ženský výbor. No Ďakujem pekne. No, želáte si vyjadriť sa k tomu? Nech sa páči. Ďakujem. Pani predsedajúca, kolegovia, mali by sme e, prediskutovať e, návrh stanoviska a AFETu, ktorý má byť e, e, doplnkom k e, správe ehm, tzv. ženského výboru s názvom Práva žien v štátoch východného partnerstva. Nemáme ten, to hlavné telo z tohto stanoviska z výboru FEM, ale máme už dokument pána Panceriho je veľmi dôležité, aby e, vo väčšej miere ženy participovali na e, e, rozhodovaní aj tej politickej oblasti. Ja zdieľam ten názor, že je potrebné chrániť ženy pred násilím, obchodovaním s ľuďmi a vôbec vykorisťovaním. Je potrebné apelovať na štáty východného partnerstva, aby venovali pozornosť lepšiemu vzdelaniu dievčat a takisto, aby zlepšili prístup k zdravotnej starostlivosti pre ženy. Ja mám niekoľko e, pripomienok, niekoľko návrhov na doplnenie. Poprvé, e, to, e, tá všeobecná požiadavka ľudských práv a a vôbec e, uznávania týchto práv v štátoch východného partnerstva. To je vo všeobecnej rovine a samozrejme mám niekoľko pozmeňovacích návrhov, ktoré sa týkajú vzdelávania, podnikania, zamestnania zamestnateľnosti, e, zdravotnej starostlivosti a prístup k e, spravodlivosti nemôžem podporiť e, článok 11 v súčasnej podobe, ktoré sa týkajú e, prístupu e, žien k službám v oblasti reprodukčného a sexuálneho zdravia. Práve k, tom, k, tomuto, k tomuto článku mám pozmeňovacie návrhy. Toľko teda v kocke v tejto chvíli. A verím, že sa nám podarí dobre spolupracovať a dosiahnuť dohodu. A verím, že e, naše pripomienky, naše stanovisko bude e, zapracované e, do toho hlavného stanoviska výboru FEM. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne, pani Šedrova. Ďalší rečník. Mm, ďakujem za slovo. V prvom rade chcem poďakovať kolegovi Pancerimu za jeho stanovisko a je veľmi príjemné e, posúviť ako tieňový a nezatieniť ho. Budeme úspešne spolupracovať aj naďalej, lebo toto je veľmi kvalitná správa. Zefektívnenie prístupu ku právam žien, nediskriminácie, toto, a to je dnes veľmi dôležitá súčasť reforiem e, v krajinách východného partnerstva. Reformy v tomto zmysle sú dôležité a musíme monitorovať, čo sa dosahuje aj v nastávajúcich rokoch. Dovolte niekoľko poznámok e, k tomuto stanovisku. E, Pozmienujúce návrhy zo strany ALDE budú predložené včas. Začnem tým, že štáty východného partnerstva, ako aj ďalšie štáty, e, teda v týchto štátoch e, ženy určite e, majú mať poskytnuté všetky práva a šance aj na to, aby preukázali svoje ocovské schopnosti a schopnosti rozhodovať o, o svojom živote. A toto je veľmi dôležitý bod, E, v rámci nášho stanoviska. Okrem toho, sociálno-ekonomická úloha a e, vyššia zodpovednosť e, žien, alebo v rukách žien v tomto zmysle je veľmi dôležitá. Možnosť rozvíjať aj podnikateľské schopnosti, mať prístup k informáciám, ale aj ku odbornému vzdelávaniu a príprave, aby sa ženy dostali do pozície, kedy lepšie budú vedieť uplatňovať svoje sociálno-ekonomické práva. S týmto súvisia aj projekty spolupráce s krajinami východného partnerstva. A na záver som presvedčený aj o tom, že podobne ako toto stanovisko e, bude a malo by zahrňať aj zraniteľné skupiny žien ako ženy, ako, ako skupinou sú teda aj ženy s postihnutím. Vo viacerých krajinách, na ktoré sa zameriavame, sú to krajiny postkonfliktné a na tie sa musíme v tomto sústrediť. Samozrejme, takéto osoby musia mať rovnaký prístup ku všetkým službám zo strany štátu. Pani predsednička, myslím, že naozaj je našim záujmom, aby výbor DROA vyprodukoval kvalitný materiál v tomto zmysle, k nemu budeme aj pristupovať. Ďakujem. Ďakujem pán Ostrevičius. Ak už vidím, že sa nikto nehlási o slovo pomedzi kolegov, dám priestor pánovi Adrianovi Martinsovi. Máte slovo, nech sa páči. Ďakujem. My súhlasíme s analýzou, ktorú vykonal spravodajca cestou tejto, eh, tohto stanoviska, tejto správy. Naozaj eh, otázka domáceho násilia, diskriminácia na základe rodového, na rodovom základe. Toto sú veci, s ktorými sa stretávame v krajinách východného partnerstva. A taktiež aj politická politické zastúpenie žien nie je na dostatočnej úrovni a tie stereotypy patriarchálneho typu, ktoré existujú v týchto krajinách, toto tiež obmedzuje účasť žien na politickom živote. A toto škodí aj z hľadiska zamestnávania žien e, v sociálnom alebo v spoločenskom živote teda. Tiež nám leží na srdci konkrétny prípad Ukrajiny a aj dopad toho, čo sa tam deje na ženy a deti. A samozrejme dochádza tu aj e, k masovým e, vysťahovávaním alebo opúšťaniam domovov kvôli tej situácii. E, spomína sa tu pre všetkým 6 krajín východného partnerstva v tejto súvislosti a ešte aj o posttraumatický syndrom v dôsledku domáceho násilia. Aj na to sa chceme zamerať. A chceme povzbudiť e, práve aj Ukrajinu, aby zavedla komplexnú diagnózu e, na tento jav. Nie je to špecifický prípad len pre Ukrajinu, ale je súčasťou dialogu o ľudských právach a týka sa to všetkých šiestich krajín východného partnerstva, ktoré tu spomíname. Čiže aj s Bieloruskom, aj s Moldavskom vedieme takéto diskusie. Ide o dialógy o ľudských právach a napríklad rodová rovnosť a domáce násilie sú súčasťou tohoto dialogu. Čiže veľmi pozorne sledujeme túto otázku a chceme povzbudiť aj partnerské krajiny k tomu, aby zaviedli legislatívu ktorá by sa venovala týmto témam a taktiež, aby sa implementovala, aby sa v praxi uplatňovala táto legislatíva. Uvedené stanovisko taktiež e, hovorí o systémoch na implementáciu tejto legislatívy aj o strategických akčných plánoch, ktoré by sa mohli uplatniť v tejto sfére. Zahrňa to napríklad aj istambulský dohovor, ktorý sa tu už spomínal. A ak to mám zhrnúť, e, budeme aj naďalej podporovať krajiny východného partnerstva, e, pokiaľ je o tieto naliehavé témy. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán Nantal, pán Parncer. Želáte si vysloviť záverečné úvahy? Ďakujem veľmi pekne za slovo. Len veľmi v stručnosti, ak dovolíte. Ďakujem kolegom za ich pripomienky a vyjadrenia. Ak by sa mohol rozviesť eh, podrobnejšie niektoré veci. Tiež si myslím, že je dôležité zdôrazniť prepojenie medzi ľudskými právami a stabilitou v týchto krajinách. Myslím, že tie všeobecné úvahy sú dôležité a sú dobrým doplnením. Pokiaľ je ten odsek 11, tak e, samozrejme môžeme mať rôzne názory na túto tému, hlavne pokiaľ ide o tú pekinskú platformu. A samozrejme zohľadníme pozmeňujúce návrhy, ktoré e, sú predložené a určite ich sa aj budeme snažiť e, zohľadňovať. Ďakujem aj pánovi Astravičiusovi a súhlasím aj s tým, čo zdôraznil e, vo vzťahu e, k otázke žien na rozhodujúcich postoch. A myslím, že toto treba jasne počiarknúť v tomto materiáli. Máme tu 26. september kedy sa budeme venovať e, diskusii o pozmeňujúcich návrhoch a vtedy budeme vedieť už sfinalizovať e, naše stanovisko. A myslím, že potom budeme môcť pokračovať ďalej. Ďakujem pekne, pán Panceri, a ďakujem vám všetkým za účasť a ďakujem aj za presné otázky. A ak nemáte ďalšie pripomienky, ďakujem ešte raz aj e, predstaviteľom ZVČ. a ďakujem vám všetkým za účasť. Tým končím skôr.